So good afternoon, everybody. I apologize for being late. We had just uh, the AFED session on uh, voting on the shortlist for the Sakharov Prize. Dobré popoludne prajem všetkým. Prišli sme trošku neskôr, lebo sme hlasovali o udelení Sacharovej ceny. Trvalo to trošku dlhšie, než sme očakávali, takže maličké meškanie. A teraz pristúpme k ďalšej štúdii, dnes už druhej. Ide o úlohu národných inštitúcií ľudských práv pri vykonávaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. My sme zadali túto štúdiu a myslím si, že by to mohlo byť nápomocné v prípravách stanoviska 2 a AFETu k dokumentov Júri a Empel, pokiaľ ide o novú politiku v oblasti podnikateľskej alebo podnikovej zodpovednosti. A máme tu teda aj spravodajcu z týchto druhých dvoch, teda spravodajcu z nášho výboru, bo tieto dva druhé výbory. A táto štúdia mm, sa zameriava na podporu spolupráce kancelárií ombudsmanov v krajinách východného partnerstva. A my teda sme sa už zaobrali tým, ako táto spolupráca inštitúcií prebieha. Pokiaľ ide o hlavné zásady OSN v oblasti podnikania ľudských práv, tak tieto vyzývajú inštitúcie národné pôsobiace v oblasti ľudských práv, aby zohrávali dôležitú úlohu v Edimburskej deklarácii. Tieto inštitúcie prijali dokument o svojej úlohe v oblasti podnikania ľudských práv a toto je ten rámec, v ktorom oni fungujú. Máme tu dnes Beatu Faračík z Univerzity v Exeteri. Je to teda odborníčka a autorka štúdie. A rovno vám dávam slovo, aby ste nám predstavili hlavné závery a odporúčania. Thank you very much, Madam Chair, for this introduction. Maybe just one word that I'm right now actually... Dobrý deň. Na úvod len chcem povedať, že spolupracujem s inštitútom v Poľsku, takže e, to je e, taká zhoda náhod, tým, že aj pán spravodajca je z tejto krajiny. Takže ja vám poviem teraz niečo o tom, ako je to s úlohou vnútorných inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv pri vykonávaní hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. Takže Zameriavame sa teda hlavne na oblasť podnikania, uplatňovanie hlavne OSN v tejto oblasti. Pokiaľ ide o tieto hlavné zásady, Mali sme vypočutie v septembri. Nechcem sa veľmi venovať týmto zásadám ako takým, ale potom, čo vám predstavím e, tieto vnútroštátne inštitúcie pôsobiace v oblasti ľudských práv, vám poviem aj niečo o tom, ako môžu tieto podporiť efektívnu implementáciu týchto hlavných zásad. Ďalšia vec, e, budem hovoriť o kontaktoch e, s krajinami východného partnerstva teda prečo e, títo sa nezapájajú v plnej miere v oblasti podnikania ľudských práv a čo by sme mohli, aby sme situáciu zlepšili. Bielorusko e, zatiaľ nevytvorilo takúto inštitúciu napriek viacerým výzvam, preto budem hovoriť iba o Arménsku, Gruzínsku, Ukrajine, Moldavsku a Azerbajdžane. A potom ešte predložím nejaké odporúčania toho, ako by EÚ a členské štáty mohli podporovať tieto možné inštitúcie pri vykonávaní hlavných asad OSN. Takže začala by som tým, že zdôrazním, že tieto inštitúcie sú nezávislé verejné orgány, vytvorené v súlade s parížskými zásadami z roku 1993 zo strany Všeobecného Eh, zhromaždenia OSN eh, môžu mať rôzne formy, napríklad to môže byť ombudsman alebo Národný výbor pre ľudské práva, eh, ale musia splňať princípy stanovené v tom parížskom dokumente. Sú financované v štátnych rozpočtoch, napriek tomu sú však autonómne a fungujú nezávisle od vlád. Viac než 100 krajín celosvetovo majú takéto inštitúcie, iba 10 členských štátov EÚ má takéto inštitúcie v statuse A, to znamená, že E, teda splňajú najdôležite, najhlavnejšie alebo najvyššie štandardy v oblasti nezávislosti a nestrannosti e, pokiaľ ide o e, krajiny východného partnerstva, tam sú takéto inštitúty 4 v Arménsku, Azerbajdžanu, Gruzínsku a na Ukrajine. V Moldavsku má táto inštitúcia štatút B, čiže iba česočne splňa parížské zásady. Čiže ide o také inštitúcie, ktoré naozaj sú e, nezávislé vo vzťahu k štátu, občianskej spoločnosti a ďalším aktérom. Parížské e, zásady no, vlastne zavezujú tieto inštitúcie, aby chránili, podporovali ľudské práva a riešili ich porušanie bez ohľadu na to, kto toto porušovanie spôsobuje. Čiže ide o ochranu a podporu ľudských práv aj v oblasti podnikania. Dôležité je uvedomiť si, že aktivity týchto inštitúcií celosvetovo e, sú koordinované koordinačným výborom. E, je to teda mm, výbor, ktorý má skratku ICC. A E, sú tu regionálne siete, sú štyri e, pre Afriku, Áziu a Tichomorie, Ameriku a Európu. E, pričom tie východoeurópske inštitúcie patria do tej európskej skupiny samozrejme s tými, ktoré sídlia v EÚ. V roku 2009 bola vytvorená pracovná skupina ICC pre podnikanie a ľudské práva, um, ktorá sa zameriava presne na oblasť, o ktorej tu dnes, dnes hovoríme. V roku 2010 bola prijatá Edimburská deklarácia o podnikaní a ľudských právach, e, ktorú už evokovala pani Lochbiller. A tiež tu máme tematické regionálne workshopy v tomto kontexte. Ako som už v úvode spomínala, tie inštitúcie zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o podporu implementácie hlavných asad OSN. Tieto zásady zdôrazňujú úlohu týchto národných inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv. Máme tu e, tri piliere, ochrana, dodržiavanie a náprava. E, Rada pre ľudské práva OSN potvrdila dôležitosť úlohy týchto inštitúcií vo svojich rezolúciách v roku 2011-2012. Takže máme tu pilier 1, vychádzajúce z mandátu týchto inštitúcií. Môžu tieto inštitúcie monitorovať opatrenia vlád, pokiaľ ide o reguláciu podnikania, pokiaľ ide o podporu prístupu k spravodlivosti v prípade korporátneho zneužívania ľudských práv a e, môžu e, teda e, upovedomovať vládne orgány o zásadách či už domácich alebo medzinárodných v oblasti napríklad verejného obstarávania, e, podpory vývozov, e, rokovaní o obchode a tak ďalej. E, máme tu teda tiež periodické predkladanie správ, či už pre ten koordinačný výbor alebo pre orgány OSN pre ľudské práva. Už to urobilo Dánsko, Kanada alebo Veľká Británia. Eh, je potrebné, aby národný, národná legislatíva bola v súlade eh, s medzinárodnou úpravou eh, ľudských práv. Mm, toto je veľmi úspešné vo viacerých krajinách, napríklad v Malézii. Bol pripravený akčný plán pre podnikanie a ľudské práva s aktérmi a teraz sa vláda zaoberá jeho posúdením Napríklad ASEAN sa tiež e, zaoberal touto otázkou. A mm, týka sa to napríklad aj Európskej únie, e, verejného obstarávania alebo v Južnej Koreji bol spustený projekt, e, ktorý hodnotí, či e, podniky dodržiavajú ľudské práva. A taktiež e, v Katare napríklad v stavebnom sektore sa hodnotí, mm, hodnotia pracovné podmienky a situácia zamestnancov. Takže toľko k pilieru 1. Teraz pilier 2. Tieto inštitúcie poskytujú poradenstvo, školenia, Podniky sa na ne môžu obrátiť, keď e, chcú vedieť, e, ako je to s ľudskými právami a ich podnikaním. E, tieto inštitúcie vytvárajú štandardy, ktoré sú ľahko pochopiteľné pre podniky. A takýmto spôsobom teda podporujú podniky napríklad e, ten Dánsky inštitút pre ľudské práva alebo Kanada, Kanadský inštitút e, sú v tomto mm, veľmi vzorové. Ešte by som mohla spomenúť Austráliu a tak ďalej. Tieto inštitúcie môžu tiež hodnotiť, ako činnosť podnikov vplýva E, na situáciu ľudských práv, tak sa to deje napríklad e, v Indii, Malézii, malavi alebo Gháne. Pokiaľ ide o školenia, tam by som uvedla zo pár príkladov. Kenia napríklad, e, tam sa robia školenia pre manažment v Ugande, je to podobne ako aj v Katare, kde bol tvorný manuál pre zamestnancov, ktorý bol preložený do viacerých jazykov a je k dispozícii nielen v Katare, ale aj inde a týka sa teda vlastne e, zamestnancov z iných krajín, aby títo vedeli, čo ich očakáva, než prídu do Kataru. Potom e, pilier 3, e, spolupráca s, národ, s inými orgánmi, pokiaľ ide, pokiaľ ide o ľudské práva. Máme tu tiež mechanizmy pre obete pre obete e, takéto porušovania ľudských práv. E, ide o predkladanie sťažností a ak to umožňuje e, mandát príslušnej inštitúcie, môže poskytovať zmierovacie mediačné služby, môže podporovať jednotlivé prípady a poskytovať právnu pomoc. Tiež e, ide o identifikovanie prekážok v prístupe k spravodlivosti v jednotlivých krajinách. Príklady znova uvediem Nový Zéland, Malawi, Ganu alebo Kanadu tieto e, plňujú funkciu nezávislých pozorovateľov, mediátorov alebo e, prešetrovateľov v situáciách konfliktu, či už potenciálnych alebo reálnych. Keďže sú nezávislé, nestranné, tieto inštitúcie môžu poskytnúť neutrálny a objektívny priestor na interakciu, e, na prípravu politík a zákonov o ľudských právach. Napríklad tento rok výbor pre ľudské práva v Kenii zorganizoval e, konferenciu o dodržiavaní ľudských práv v stavebníctve v Kenii. Takže e, naozaj ide o to, aby podnikanie, v oblasti podnikania boli ľudské práva uplatňované. Takže e, toto je aj základ ich dialogu so štátmi, podnikmi a inými aktérmi. Toto je teraz e, všeobecné predstavenie situácie. Teraz sa pozrieme na tie krajiny e, východného partnerstva. Na úvod musím zdôrazniť, že v niektorých prípadoch, napríklad v Gruzínsku, kde by sa mohli rozšíriť mandáty inštitúcií vo všeobecnosti, e, tieto mandáty v krajinách jedného partnerstva umožňujú aktívne riešenie problémov súvisiacich s podnikaním a ľudskými právami. Nejakým spôsobom sa tieto inštitúcie za každým zaoberajú porušovaním ľudských práv, e, takým, ktoré súvisí s podnikaním, ako napríklad e, sloboda združovania, zhromažďovania, prejavu, e, pracovné práva a tak ďalej. Ale pre väčšinu z týchto inštitúcií je otázka ľudských práv aj napojenie na podnikanie novou často nemajú potrebné kapacity v tejto oblasti, či už ide o potrebné e, zručnosti, financovanie alebo personál a tiež často e, majú konkurujúce si priority. Preto je dôležité, aby e, sme osvetovými programami tieto medzery vyplnili. Napríklad poskytovanie financovania je veľmi dôležité v rámcoch spolupráce, ktoré je možné využívať, ako napríklad východné partnerstvo, a jeho e, multilaterálna zložka, potom Facilita pre východné partnerstvo financovaná e, z Rady Európy a ďalšie programy. Napríklad Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva relevantné aktivity by sa mohli e, podniknúť napríklad aj v spolupráci s ICC, s tou pracovnou skupinou, ktorú som spomínala, alebo v spolupráci s Európskou skupinou vnútroštátnych inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv. Ďalšou kľúčovou výzvou ktoré sú vystavené a tieto inštitúcie v krajine východného partnerstva. Tým problémom je neuznanie priority tejto problematiky zo strany národných a regionálnych aktérov. A tieto inštitúcie nemôžu byť úspešné, keď bojujú na tomto poli sami. Takže je potrebné robiť osvetové e, kampane, e, ktoré, zapoja, ktoré do budú zapojené e, nie len tieto inštitúcie, ale aj iné organizácie, občianská spoločnosť a tak ďalej. By itself in the exchanges with the respective states and civil societies. Mandates of individual and rights in the region Pokiaľ ide o prístup k e, opravným e, prostriedkom, niektoré NHRI nemajú e, dostatočné práva a obmedzujú sa iba na kontrolu dodržiavania pravidiel, ale nemôžu príjmať konkrétne kroky proti firmám v krajinách ako Gruzínsko. je e, situácia e, lepšia, e, v iných zložitejšia. Takisto by sme mali mať na pamäti aj finančnú dimenziu a skutočnosť, že nové kompetencie nie vždy automaticky sú spojené s dostatočnými finančnými zdrojmi, ako napríklad v Azerbajdžane. Z toho vyplýva, že nové kompetencie sa nedajú dostatočne naplňať z dôvodu finančných eh, nedostatkov. Preto by EÚ sa eh, mala snažiť eh, podporovať štáty východného partnerstva v tom, aby podporovali NHRIS v oblasti expertízy, kapacity a posilňovala ich pozíciu v národnej architektúre ochrany ľudských práv. EÚ by e, sa mala snažiť e, podporovať aj e, finančným spôsobom tieto organizácie. Kooperácia medzi NHRIS a delegáciami EÚ by mala pokračovať, alebo tam, kde je to potrebné, by sa mala zintenzívniť obzvlášť tam, kde oblasti ľudských práv a podnikania sú do, do, na programe e, zintenzívňovania. Takisto je potrebné e, zintenzívňovať dialog s e, občanskou spoločnosťou aj vládami, ako je tomu napríklad v Bangladeži, alebo v Čile tam, kde, e, keď budeme strategicky e, sa snažiť e, zainteresovať NHRI do takýchto dialogov, EÚ napomôže uznávania aktérov občanskej spoločnosti v tejto oblasti. obzvlášť v rámci eh, ne, nego, negociácií eh, hlboký, eh, hlbokých dohod hlboké, prehlbeného voľného obchodu je dôležitá takáto spolupráca. firmy, ktoré žiadajú napríklad investície od Európskej investičnej banky, by mali mať za povinnosť dodržiavať ľudské práva. Takisto EÚ by sa mala e, snažiť posilňovať e, svoje vlastné kapacity v oblasti ľudských práv a podnikania vo všetkých inštitúciách a oblastiach e, politiky. A tam, kde nie sú zatiaľ kde sa zatiaľ nedodržiavajú princípy z Paríža, tam by EÚ mala podporovať E, využívanie e, a e, uplatňovanie týchto pravidel. Na EU úrovni aj národnej úrovni sú potrebné kroky, je treba vypracovať každoročné stretnutia s národnými organizáciami pre ľudské práva. A je, bolo by dobré, ak by sa využil potenciál NHRIS E, pokiaľ ide o e, podporu týchto otázok na strane podnikov. E, to, čo je dôležité, by sa dalo zhrnúť do troch kľúčových oblastí. V prvom rade EÚ by mala podporovať NHRIS finančným spôsobom, spôsobom aktivít o informovaní, rôznymi podporami a to na e, celosvetovej úrovni. Bolo by dobré, keby sa e, preložili tieto princípy do e, medzinárodných jazykov. Tieto je, je určite zlé, že tieto kľúčové princípy nie sú k dispozícii v jazykoch cieľových krajín. Eh, určite je to eh, zábrana a je to aj, týka sa to aj môjho jazyka, ani do poštiny nie sú preložené. Treba tiež eh, podporovať výmenu a dialog medzi jednotlivými NHRIS bolo by dobré e, podporovať organizovanie e, podujatí, kde by sa ich zástupcovia e, stretli alebo keby sa organizovali workshopy ako doplňujúce podujatia na rôznych podujatiach podnikateľského sveta. A E, máme potom aj e, summit e, ombudsmenov východného partnerstva. Konal sa minulý rok v Bruseli. Myslím, že aj budúci rok sa bude niečo konať v Európskom parlamente. Takisto by sa mali Eh, mali podporovať kontrakty, eh, kontakty medzi európskymi NHRIS a malo by sa eh, využívať, mali by sa využívať ich znalosti. EU, e členské štáty EÚ by mali čerpať z týchto znalostí NHRIS z Európy. Bolo by dobre, keby sa nimi inšpirovali aj národné akčné plány. V budúcich mesiacoch eh, permanentný sekretariat Európskej skupiny eh, NHRIS eh, sa vytvorí v Bruseli. Toto by mal byť krok smerom k takejto koordinácii a kooperácii. Po druhé, EÚ by mohla pomôcť zvyšovať povedomie o podnikaní a ľudských právach a tak sa postarať, aby e, sa to dostalo súčasťou dialógu o, e, o politických a ľudských e, právach alebo rokovaní, obchodných rokovaní a asociačných rokovaní. Ehm, takisto by bolo dobré, aby EU zabezpečila koherentnosť svojich politík v tejto oblasti, aby sa efektívnejšie využívali delegácie EÚ, ktoré by podporovali ehm, vedúce princípy EÚ a kontrolovali, aby nová legislatíva bola e, v súlade s ľudskými e, právami. Ale v prvom rade EÚ by mala zlepšiť svoju vlastnú, vlastnú kapacitu tým, že zabezpečí e, školenia v oblasti ľudských práv a aby takéto niečo sa stalo povinné pre všetkých zamestnancov EÚ Eh, takisto by sa mali využívať eh, najnovší vývoj a mandáty ako EÚ, eh, e osobitný zástupca pre ľudské práva, čo by zabezpečilo, že účastníci platformiem na úrovni Európskej komisie by mohli čerpať z vedomostí NHRIS Niektoré možnosti možno e, budú závisieť od e, financií, ale myslím si, že je to e, možné. A z môjho výskumu takisto jasne vyplynulo, že rôzne európske NHRIS, obzvlášť Dánsky inštitút pre ľudské práva, ale aj ostatné, v svete e, vyvíjajú veľmi veľa e, práce, ale nemajú finančnú podporu na takéto školenia alebo workshopy v, Európe, v oblasti Európy. A tu by som skončila. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a teším sa na diskusiu, vaše komentáre a otázky. Thank you. Thank you very much, Madame Faračik. I think it's very interesting, the different projects. Pekne, pani Faračik, e, tie rôzne prístupy sú naozaj veľmi e, zaujímavé, ktoré ste spomenuli. Práve som to e, konzultovala s vedúcim sekretariátu DRUA, keď ste spomínali jednotlivé dokumenty OSN, ktoré neboli ani len preložené do polštiny. Tu sa pozrám na kolegu z Polska. Eh, zaobrednú sa eh, rôznymi štúdiami. Eh, tie sú naozaj v dispozícii len v angličtine, takže bolo by naozaj zaujímavé, keby sme pouvažovali nad tým, či by sa nemohli preložiť aj do iných jazykov. A pokiaľ ide o túto štúdiu, dozvedela som sa, že Európska zahraničná služba, vonkajšia služba tam nie je zainteresovaná prítomná, ale je zaujímavé, že tieto princípy by sa mohli e, uplatňovať e, pravidelne v práci e, európskych delegácií. To je veľmi zaujímavé. A teraz dám slovo kolegovi Gžibovi, ktorý je našim opinion makerom ktorý sa vyjadrí spoločenskej zodpovednosti firiem v tejto súvislosti. Rečivište to dzisiejsza prezentacja pani Faraczyk. Ďakujem za prezentáciu. Tá veľmi dobre zapadá do kontextu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 we have uh, problems with uh, English translation. Je tu problém s anglickým tlmočením. Number one. Okay. Wait.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 Dostávame signál, že všetko je v poriadku. Ďakujem, pani predsednička. polštine sa hovorí, že všetky dobré veci sú tri. Do tretice všetko dobré. Technika nás niekedy môže zradiť, tomu rozumiem. Teraz avšak všetky e, jazyky musia byť k dispozícii a pokúsim sa teda začať od znova. Prezentácia pani Faračik veľmi dobre e, koliduje s prácami, ktoré e, prebiehajú vo výbore EMPL a takisto vo výbore JURY i v našom podvýbore kde sa stanovisko pre, k obidvom správam vypracováva. Každá z týchto dvoch správ e, sa pozera na vec z inej perspektívy. Pokiaľ ide o tú našu, tak predovšetkým treba e, zdôrazniť koherenciu medzi ľudskými alebo prepojenie medzi e, e, ľudskými právami a potom hospodárskou oblasťou, teda s odpovednosťou podnikov v sociálnej oblasti. E, v neposlednej miere preto, pretože sa nachádzame v časoch krízových a to samozrejme nie je len európska, ale aj e, globálna situácia, ktorá je na mnohých frontoch citeľná každej krajine to má iný charakter, ale napríklad e, pohľcovanie podnikov e, veľkými koncernami, sťahovanie sa podnikov kvôli zlej hospodárskej situácii, to všetko sa samozrejme podpíše bolavo na e, zamestná, e, na trhu, trhu zamestnanosti. Napríklad úsporné opatrenia, ktoré prechádzajú aj ku do, e, kráteniu sociálnych, sociálnych e, dávok. To sú ďalšie dve oblasti, ktoré treba uviezť. Ďalej potom je tu i boj o zdroje a prírodné zdroje. Tu je súťaž globálna, konkurencia globálna, ktorá sa odzrkadluje na našich životoch a nevždy sa tu hrá e, len férovými prostriedkami. I to sa odzrkadluje v našej správe. Prečo e, si myslím, že táto e, prezentácia i štúdia, ktorú sme zadali, je veľmi dôležitá už preto, pretože e, sa veľmi zaujímame o e, susedské krajiny, predovšetkým o ne a snažíme sa brať e, na ne ohľad. Ide o krajiny, ktoré vo vzťahu k nám, k EÚ, majú určitú, určitý, určitú privilegovanú pozíciu a to znamená, že určité krajiny i pozornejšie sledujeme, pokiaľ ide o ľudské práva a s tým spojené politiky. To sa týka i východného partnerstva. Sú to naši susedia, ktorí majú privilegované partnerstvo, ak aj nie všetky e, tieto partnerské vzťahy a dohody e, e, vedú k konkrétnym činom alebo k vzniku konkrétnych inštitúcií. Tu sme už uviedli Bielorusko. Zdá sa tiež, že máme aj určité skúsenosti, ktoré e, rečnička e, uviedla. Ide napríklad o otázky ombudsmanov v daných krajinách. Bol tu tiež e, program na výmenu najlepších skúseností. E, medzi národnými inštanciami, medzi Polskom, Francúzskom a krajinami východného partnerstva. A mal som 5. oktobra tú čest zúčastniť sa zasadnutia vo Varšave. Medzi iným sa tu e, zúčastnili e, veľvyslanci krajín východného partnerstva a všetci s veľkým záujom sa e, oboznámili s touto problematikou pokiaľ ide o práva žien, e, práva detí, práve z tejto perspektívy, ako sa v daných krajinách uvádzajú do života a aké konkrétne problémy tieto krajiny majú. Samozrejme aj problematika, ako vyzerajú práva osôb v, vo väzenských zariadeniach, právne postupy v tejto súvislosti a tak ďalej. Pani Faračik, nám i vám popísala veľmi e, nerovnaký štatút práv ľudí v týchto krajinách a, tak povediac, e, vyžarovanie týchto e, inštitúcií je tiež veľmi rozdielne. A keď sa napríklad pozrieme na Gruzinsko, minister spravodlivosti bol e, odvolaný na základe viackrát distribuovaného filmu o podmienkach eh, v väzniciach a na tento film sa odvolávali. Mal to byť garant toho, že situácia sa eh, zlepší. Na koho sme sa odvolávali, na koho sa odvolávali, to bol ten e, ombudsman. Ten predošlý ombudsman sa stal ministrom spravodlivosti. Je to určite dobrá prax, pokiaľ ide o ľudský kapitál, siahnuť po tých ľuďoch, ktorí svojimi skúsenosťami uh, dosiahli určitú, určitú citlivosť pre problematiku. Jedným z príkladom bolo práve len bolo práve Gruzinsko, ale dalo by sa uviesť i viacero príkladov, ale tiež príklady, ktoré e, by ukázali negatívne e, e, javy. Musíme sa pozerať ale na tie dobré praktiky, pretože usmernenia u nás sú niečím, čo treba vnímať ako, ako povzbudenie v procesoch. Princípy sociálnej zodpovednosti, ich zavedenie, tak, aby všetky krajiny mohli pre seba vypracovať takéto plány. Nie všetky krajiny EÚ tak urobili. E, keď teda sme v dialogu s našimi partnermi, tak určite to platí i pre oblasť hospodársku. To, čo sa dohodlo s OSN, musí byť i súčasťou našho dialogu EÚ s našimi susedmi. Myslím si, že eh, naša vonkajšia služba je eh, v dobrom kontakte s našim podvýborom a o jeho eh, pokroku sa určite informuje. Snáď ešte by som podčiarkol jednu vec. Národné Inštitúcie pre ľudské práva môžu byť i inštitúciami, ktoré e, tú efektivitu konania usmernení môžu posilniť a súčasne môžu byť i partnermi, ktorí nám signalizujú, že nie všade tam, kde sú tieto styčné plochy medzi hospodárstvom a ľudskými právami, že nie všade tam všetko prebieha tak, ako by sme si to radi predstavovali. Táto súhra sa manifestuje e, niekedy i tým spôsobom, že inštitúcie, ktoré vznikajú, nemajú vždy plnú slobodu e, presadzovať si svoje práva. súhrnom možno povedať, že e, podľa mňa je tu cesta, e, ktorá, ktorú vidieť prostredníctvom tejto štúdie a i potenciálni spojenci e, sú tu, tu boli uvedení. Návrh stanoviska, môjho stanoviska, v ňom som sa snažil poukázať na potenciálnych spojencov. Tie tri E, body, ktoré sa uviedli e, vo vašom rezume, tie plne podporujem. Ďakujem. Vidím pána Hawita, ktorý prišiel, ktorý e, síce zmeškal prezentáciu, ale on je hlavným spravodajcom k správe o, o podnikov, e, o sociálnej zodpovednosti podnikov, ale e, ešte dodám, že nemáme e, veľa času, ale je tu aj zástupkynia DG Employment z Európskej komisie. Možno vy by ste nám mohli povedať, ako poracujete s národnými inštitútmi pre ľudské práva v rámci, vo, vo vnútri EU, ale buďte prosím veľmi stručná. Som z Európskej komisie, z generálneho riaditeľstva pre e, zamestnanosť. Veľmi radi sme sa neformálne e, spájali s národnými inštitúciami poradenstvo nám poskytovala e, Európska skupina na v, v, stretnutí zástupcov E, členských krajín k otázke e, podnikovej zodpovednosti. Profesor Alan Miller e, zastupoval inštitúcie pre ľudské práva, tie národné inštitúcie, bol v Bruseli, pridal sa k našemu stretnutiu a poskytol nám rady k národným akčným plánom, pretože určite tieto orgány pracujú konkrétne a veľmi nás teší, že nám poskytujú e, ich vedomosti k týmto otázkam, keďže sme v tom oznámení o sociálnej zodpovednosti podnikov z minulého roku vyzvali členské krajiny, aby poskytli k tejto veci národné akčné plány. Takže mm, ekonomika a ľudské práva. E, táto téma je konkrétnym prí, e, e, príkladom ako sme sledovali tieto neformálne podnety. Takže naďalej tak budeme radi činiť. Ďakujem. Ďakujeme a teraz má slovo pán uh, eh, Havit. Už ste to povedali, uh, uh, nebol som tu od začiatku, ale uh, hovoril som o tom s pánom uh, Hřibom, ktorý má veľmi dobrý a optimný prehľad o, o pre problematike, o jednotlivých uh, Eh, základných princípoch, ktoré vystihujú túto problematiku. Eh, v tomto bode sme opätovane eh, diskutovali. Vaša štúdia, kolegyňa, je veľmi dôležitá. Z mojej strany tri body. Myslím si, že treba hovoriť o dvoch sadách otázok pre e, úžitok našich e, inštitútov o ľudských právach tu v EÚ majú svoju úlohu pri, pre problematiku podnikov, ktoré tu majú e, centrály, majú svoje sídla v členských krajinách a oni sa zaoberajú prípadnými porušeniami ľudských práv. Č- mnohé z toho je obsiahnuté vo vašom materiáli. Musíme však e, e, pochopiť, do akej miery e, treba e, diskutovať o tých princípoch v rámci prvého e, piliera. Pokiaľ ide o tretie krajiny, takisto sa tu nachádza veľa podnetov o tom, ako národné inštitúty o ľudských právach v tretích krajinách môžu fungovať. Myslím si, že tu môžu viac projektov a ja by som to i uvítal, ale myslím si, že by sme mohli byť oveľa systematickejší. Počuli sme o tom, že nám máme nedostatok systematizácie v tejto oblasti politík. Mohli by sme práve preto hovoriť o tom, ako e, v rámci dialogu ľudských práv mohli diskutovať so všetkými e, krajinami a, prostredníctvom delegácií EÚ v týchto krajinách vypracovať strategické materiály a nenechali, aby sa vec dostala len e, na vedlejšiu kole ako príklad dobrých praktík a neviem, či vy ste e, ste, ste e, pracovali i na základe Edinburskej štúdie. Je to trošku zmetené. ľudia sú zmetení, ale edimburská e, štúdia e, poukazovala e, na úrovni EÚ, kde sa nachádzajú medzery v riadení a odkazovala na to Európsku komisiu. Je tu to prepojenie medzi vašou prácou a inou prácou. Dúfam, že, e, že pán Hřib, ktorý si uvedomuje e, závery edimburskej štúdie, bude pracovať na tomto základe a nebude hovoriť o ľudských právach oddelene od ostatných problémov. Ďakujeme. Chcete uzavri- e, zhrnúť tému? Ďakujem pekne za všetky komentáre a e, otázky. Určite e, podporím mnohé, čo, čo ste povedali vy, pán Žip, i vy, pán Howitt. Takisto uh, chápem, ako v tejto oblasti pracuje Európska komisia. Je to dôležité. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Žip o dôvere, je, ako vytvárajú tieto inštitúcie dôveru v spoločnosti, Eh, bod je to veľmi dôležitý, pretože v množstve spoločností, napríklad v Arménsku, kde je veľký rozkol v občianskej eh, spoločnosti, tak takáto inštitúcia môže mať konsolidačnú úlohu, môže spájať rôznych aktérov a uľahčovať dialog a posúvať eh, ľudskoprávnu problematiku vpred, teda vytvárať dôveru, to je veľmi dôležité. K slovám pána Havita, ja som nehovorila, ja som sa neodkazovala priamo na edimburskú štúdiu. Je tam e, prepojenie link e, v časti, kde ide napríklad o Gruzínsko, kde, e, kde mm, sa snažia poz, pri privolať do krajiny, e, prizvať čo najviac investícií, postupujú liberálne. Je dôležité, aby pri týchto aktivitách sa e, e, zachovávali ľudské práva tých krajín, ktoré investujú i v tejto krajine, nie len, u nich, nie len v doma, kde ich rešpektujú, ale práve aj tu. Takže to je napríklad jedno z prepojení s Edimburskou štúdiou v mojej štúdie všudy išlo o, tom, o to sledovať e, tieto inštitúcie pre ľudské práva, hlavne mimo EÚ. Ale máte pravdu, treba e, sledovať, ako i v Európe e, podniky spolupracujú so štátmi, nielen na vonok EÚ. Je tu množstvo vynikajúcich príkladov Napríklad Dánsky inštitút pre ľudské práva, ktorý je priekopníkom v tejto oblasti, je tu množstvo práce, ktorú odviedol a o, z ktorej sa môžu iné inštitúcie naozaj e, poučiť. E, je to však skôr otázka otvoriť sa zo strany štátov a podnikov, nie zo strany e, týchto inštitútov. Podniky často s, veľmi e, E, často majú problém sa e, spájať s týmito inštitútmi. Takže ide tu o to e, už je spolupracovať na zlepšení situácií, aby sa viac vystavili Bude tu množstvo uh, insiderských informácií a komentárov, ktoré sa dostanú nielen v EÚ, ale napríklad v Keni bolo otázko, to, že e, podniky nechceli spolupracovať s komisiou práve preto, že tu bolo takéto napätie. Toto sa prekonalo, pokiaľ viem, prebiehajú školenia, ale naozaj treba pracovať na vytváraní tej e, dôvery medzi aktérmi. Takisto medzi štátmi, vládami aj ďalšími zainteresovanými inštitútmi. Ďakujem pekne, že ste prišli a že ste nám predstavili vašu štúdiu. Keby bola možnosť preložiť to do iných jazykov, to by bolo fajn. Trošku meškáme. Nie trošku, ale pol hodinu. A ideme k ďalšej téme, ktorou je situácia v oblasti ľudských práv v Konžskej demokratickej republike. My sme to naplánovali v súvislosti s vyslaním delegácie nášho výboru do tejto krajiny koncom oktobra, ale viaceré zdroje nás informovali, že bezpečná situácia nie je veľmi pozitívna. Chceli sme ísť aj do, východne, do východného Konga, takže preto sme to celé zrušili. Situácia v oblasti ľudských práv je tam naozaj veľmi, veľmi vážna, hlavne vo východnej časti. Naozaj často v médiách vidíme každodenne, že rebelská skupina môže dokonca celú túto oblasť ovládnuť, že tam dochádza k znásilňovaniu um, náboru um, do svojich radov nutenému uh, k popravám a tak ďalej. Takže Eh, delegácia nebude, nebude vyslaná. A napriek tomu budeme veľmi úzko eh, sledovať eh, vývojové trendy v tejto oblasti. No a uvidíme, akou formou sa môžeme ako parlament vyjadriť. Možno by sme mohli mať niečo v rámci naliehavého postupu v plene alebo podobne. Na toto vypočutie sme chceli poslať aj pani, pozvať aj pani Justin Hamba, ktorá sa zaoberá ľudskými právami. Ja som sa s ňou stretla, bola v Bruseli, pretože tu e, teda žila v exile, keďže sa jej vyhrážali smrťou, takže v Bruseli chvíľku žila a dostala grant e, IDHR, ale teraz sa vrátila do Severného Kivu v septembri a informovala nás, že situácia nie je veľmi dobrá, pretože každú noc zomrú aspoň dve osoby. Takže v našej dnešnej rozpráve budeme mať dvoch odborníkov. Máme tu, prepašte, sú tu traja experti. Pán Vincent Forrest, ktorý je šéfom Frontline Defenders, Európskej kancelárie a povie nám, ako vyzerá situácia aktivistov za ľudské práva v krajine. A Frontline pripravili aj dokument o do situácii. Je to taký briefing, ktorý máte k dispozícii. A potom je tu pani Donatela Rostaniu, ktorá je e, výkonnou tajemničkou Európskej siete pre Strednú Afriku. Vítam vás tu a ona nás poinformuje o porušovaní ľudských práv, ktoré, e, ktorým došlo počas volieb minulý rok. A ešte by som snad mohla aj posledného rečníka predstaviť, ale radšej dám slovo pánovi Forestovi. Ďakujem pekne, pani predsednička, ak dovolíte, budem hovoriť po francúzsky. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť odprezentovať situáciu aktivistov pre ľudské práva v Konžskej demokratickej republike. Bohužiaľ, ten briefing eh, dokument som ne dokončil, nepodarilo sa mi to, takže mám tak stručne za 5 minút e, vo všeobecnosti predstavím situáciu v teréne. Hovorím po francúzsky aj preto, lebo niekoľko dní bude v Kinshase som samite a pre nás to bude možnosť e, vyjadriť znova naše obavy v súvislosti so situáciou aktivistov za ľudské práva v tejto krajine. Takže k tejto situácii stručne pre nás e, je tam naozaj obrovská zraniteľnosť, e, čoraz e, väčšia pre tých aktivistov, čiže je to vo východnom Kongu alebo v iných regiónoch tejto krajiny. Na to by som chcel hovoriť o fyzických útokoch proti týmto aktivistom. Samozrejme, že tieto útoky, že k ním dochádza hlavne teda na východe tejto krajiny, ale nie len tam. Je potrebné si uvedomiť, že pre takéhoto aktivistu pracovať v takejto krajine, v regióne kontrolovanom rebelmi, že naozaj musí mať obrovskú odvahu. Uvediem príklad jednej osoby. Máme tu čoraz eh, viac eh, teda ženského, poho- ženského pohľavia, máme tu čoraz viac eh, znásilnených aktivistiek, hlavne v vidických oblastiach v blízkosti Kivu. Prečo sa oni um, najviac koncentrujú na túto, na túto skupinu? Je to preto, lebo sú to priame, priami svetkovia násilia uh, vykonávaného týmito skupinami v prípade e, sexuálnych e, zločinov tieto sú často nepotrestané. E, máme tu príklady aj umrtia v tejto súvislosti. Takéto fyzické útoky teda naďalej pokračujú aj vďaka tej beztrestnosti, ktorú požívajú viníci. Pascal Kabungulu napríklad E, tento e, bol zavraždený a jeho súdna zložka je naďalej blokovaná. Takže to je príklad tej beztrestnosti. Serge Mejši napríklad z rádia Okapi, e, ktoré OSN sponzoruje, tento tiež bol zavraždený. Flori Beršebaja a jeho kolega Fidel Bazana. Títo tiež boli v roku 2010 zavraždení. A k tomu im došlo na východe Konga, ale v Kinshase. Samozrejme, že e, je tu proces prvej inštancie, ktorý prebehol, teraz je tu odvolacie konanie, ale e, je do toho možno zapojený generál Numbi, ale toto nebolo zatiaľ eh, preskúmané. Eh, bude sa o tom hovoriť na Vojenskom súde koncom októbra, potom eh, samite frankofónie. A táto dvojitá vražda naozaj znechutila komunitu komunitu Ehm, aktivistov za ľudské práva, ktorí si uvedomili, že keď aj ehm, aktivisti e, takéto vysokej úrovne e, prišli o život, že e, toto hrozí skrátka každému. Popri, tým, popri tých útokoch fyzických často dochádza aj k hrozbám smrti zo strany ozbrojených milícií rebelských skupín. Tieto hrozby sú spojené napríklad s výzvou prestať sa aktivizovať v tejto oblasti, alebo e, potom musia odísť e, niekam do ilegality, e, bez kontaktu k rodine, musia sa do exilu a tak ďalej. Sú tu nočné útoky na bydliska týchto aktivistov. Často sú to ozbrojenci, ktorí útočia. A keď zasiahne policia, to sa stáva naozaj veľmi, veľmi zriedka. Dokonca aj bezpečnostné zložky Eh, napríklad eh, NR, eh, patria medzi tým agresorov. Často dochádza ku konfiškácii dokumentov, napríklad mobil alebo počítač sú skonfiškované, to sú dôležité nástroje v práci tých aktivistov. No a samozrejme, že ide o zastrašovanie týchto aktivistov, aby títo prestali so svojou legitimnou činnosťou dokumentovania týchto porušení. Mm, mám tu Napríklad príklad e, novinárov, ktorí informujú o porušovaní ľudských práv. Takže sú takéto útoky, e, fyzické, e, prepadanie bydliska a tak ďalej, ale je tu aj iná forma šikány. Uvediem 5 príkladov, napríklad kontrolovanie komunikačných kanálov a pohybu, telefónne kontakty, hrozby potom svojvoľné zatýkania, e, často veľmi násilným spôsobom potom e, falošné obvinenia, že vraj aktéry e, sú komplicmi nejakých e, ozbrojených skupín a potom je tu ešte možnosť útokov alebo obťažovania členov rodín, rodinných príslušníkov alebo osôb z blízkeho okruhu týchto aktivistov. Takže toto sú veci, ktoré súvisia s tými aktivistami je tu nedostatok e, dôvery, e, samozrejme u tých aktivistov z oči voči štátnym orgánom, ktorých majú chrániť. To je logické. Nedostatok dôvery súvisí s tým, že často e, príčinou alebo v pôvode e, týchto útokov e, alebo tejto šikany sú práve tieto orgány. Potom prístup k náprave alebo k nejakej ochrane je veľmi obmedzený. Niektorí tí aktivisti napríklad sami nie sú dobre zorganizovaní. E, toto sa snažíme e, my riešiť. E, poskytujeme školenia v súvislosti s bezpečnosťou osobnou, tou reálnou a digitálnou Tuto by som uzavrel eh, svoj eh, úvod. Toto je vlastne eh, také, to bolo také 5-minútové predstavenie situácie aktivistov za ľudské práva v Konskej republike. Ak máte nejaké otázky, sem s nimi ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz... Áno, naozaj ma mrzí, že tieto útoky voči aktivistom sa objavujú po celej krajine. A teraz pokračujeme pani Rostaniu z Európskej siete pre Strednú Afriku. Vy sa zameriate vo vašej prezentácii na voľby a situáciu po voľbách a tiež ešte e, reformu e, bezpečnostného systému načrtnete. Nech sa páči. No, ďakujem pekne, aby sme to mali jazykovo vyvážené. Budem hovoriť po anglicky ako Vincent tým aj ja by som eh, sa chcela stručne vyjadriť k eh, voľbám, pretože tieto dve témy sú veľmi dôležité. Aby, eh, keď som sa vyjadrila za 5 minút, budem môcť spomenúť iba tie najdôležitejšie kľúčové obavy, ktoré máme. A prvý bo ktorý by som chcela spomenúť, je, že tu stále hovoríme o bezpečnostnej situácii v tejto krajine. Toto bola krajina e, e, v súvislosti s ktorou bolo vydaných 69 uznesení OSN, teda Bezpečnostnej rady OSN. A dnes ešte stále diskutujeme o bezpečnostnej e, situácii a situácii v ľudských práv v tejto krajine. Je veľmi dôležité, aby sme v tejto súvislosti sa zaoberali aj e, volebným procesom. Medzinárodná pozornosť sa venuje východu e, Konskej demokratickej republiky, tým e, to krizou súvisiacou aj s Rwandou. Ale je tu, sú tu aj iné otázky, ktoré si zasluhujú našu pozornosť a skutočnosť, že Voľby sa konali v novembri 2011 a boli to voľby, ktoré pre nás eh, znamenali nádej, že eh, Konžská demokratická republika prekoná konflikt, v ktorom sa nachádzala a že to bude príkladom volieb, e, kde naozaj e, sa budú môcť vyjadriť voliči. Žiaľ Bohu, nebolo tomu tak. E, určite si prečítali príslušné správy, aj správu misie pozorovateľov OSN vyslal do tejto krajiny pozorovateľov aj ostatní. Boli tam značné nedostatky a podvody, ktoré charakterizovali tieto voľby priamy dôsledok tejto situácie eh, a týchto volieb eh, predstavuje konflikt medzi inštitúciami a takisto neschopnosť eh, posilniť dôveru občanov Konga v ich inštitúcie a obzvlášť volebnú komisiu v Demokratickej republike. čo by e, som chcela ešte spomenúť a obísť vašej pozornosti je, že vo svetle aj v e, e, samitu frankofónie, ktorý sa bude konať tento týždeň, sa naozaj udial v posledných mesiacoch veľa aktov násilia. Ako povedal môj predchodca, mnohé boli nasmerované voči oponentom vlády, zástupcom um, občianskej spoločnosti, Nebudem citovať jednotlivé prípady, nemyslím si, že toto je uh, to správne miesto, ani nemáme na to čas, ale naši partnery v teréne nám, uh, nás poinformovali o závažných uh, prípadoch únosov e, žurnalistov a hroz, o hrozbách e, žurnalistom a politickým aktivistom, ktorí kritizujú e, vládu. Pokiaľ ide o voľby a to, čo je momentálne teraz potrebné a čo by bolo dobré, aby ste sa tým e, zaoberali. V tejto súvislosti je naozaj škoda, že e, vaša misia sa zrušila. Dúfam, že jej e, znova zvážite jej zorganizovanie v budúcnosti, lebo si myslím, že by bola veľmi dôležitá. Volebná komisia v Konskej demokratickej republiky nemala už od začiatku dôveru občanov, ale takisto aj dokázala, že to bolo právom, pretože jednoducho zorganizovala voľby tak, ako zorganizovala to Ehm, čo sa teraz požaduje na to, aby sa mohol ukončiť volebný proces a aby sa mohlo vykročiť v budúcnosti smerom k demokratizácii krajiny. Na to bude potrebné, aby sa zreformovala táto inštitúcia. Ehm, sú tu tri hlavné dôvody v zásade. Poprvé je e, potrebné, aby sa posilnila jej nezávislosť e, a dôveryhodnosť a neutralita, to sú vlastnosti, ktoré úplne stratila počas týchto posledných e, volieb. Treba, aby sa zabezpečilo, že výsledok volieb bude naozaj odsledovateľný. To tak nebolo vo všetkých provinciách krajiny. Organizácie občianskej spoločnosti by tu mali zohrávať dôležitú úlohu. samozrejme je dôležité aj spomenúť že problémy v Konskej demokratickej republike sa ne, ne, nevzťahujú iba na problémy eh, v, eh, kri, na, vo východnej časti, kde je naozaj eh, krizová situácia. Kríza vo východnej časti Konskej demokratickej republiky nesúvisí iba s porušovaním ľudských práv. Nede iba o priame obete, celá populácia tejto oblasti e, trpí tým, čo sa tam deje. E, spomenuli ste rebelskú skupinu M23. Nie je to jediná ozbrojená skupina v Konskej demokratickej republike, ktorá predstavuje problém pre obyvateľstvo a atakuje ho. Sú tam žiaľ aj iné skupiny, ale takisto Ajkonská armáda eh, predstavuje problém pre obyvateľstvo a ohradzu, ohrozuje ho. Na záver by som chcela povedať, že pokiaľ o reformu eh, bezpečnostného sektoru, eh, nemôžeme povedať, že by nebola, sa venovala pozornosť tejto oblasti ale reforma nám ešte stále nepriniesla to ovocie, v ktoré sme všetci dúfali a v ktoré dúfalo obyvateľstvo Končskej demokratickej republiky. Medzinárodný e, súdny dvor napríklad e, žiadal o vydanie e, príslušníkov eh, konskej eh, armády. Títo ešte stále neboli vydaní a zastávajú dôležité posty ešte stále. Je dôležité mm, zabezpečiť, aby vo vnútri kongolskej, eh, konskej armády naozaj sa rešpektovali ľudské práva Myslíme si, že je veľmi dôležité pre Európsky parlament, aby e, išiel e, priamo do krajiny a zaoberal sa tým, pozrel sa, ako tam vyzerá, takže bol by veľmi dobré, keby ste vypracovali váš, e, vaše vlastné stanovisko. Je naozaj škoda, že ste museli misiu zrušiť. Ja viem, sa, situácia tam nie je najlepšia, ale zároveň Mali by ste e, mať možnosť e, byť svetkami situácie a vytvoriť si e, vlastný obraz. Je takisto dôležité, aby sa EÚ oveľa jasnejšie vyjadrovala k týmto rôznym problémom. Tu je naozaj veľmi dôležitý summit frankofónie tieto súvislosti a aj iné príležitosti, pri ktorých by EU mala zohrávať dôležitú úlohu. Na záver chcem povedať, že som veľmi rada, že ste spomínali spomínali meno Justin Masika. Je to pre nás priateľ a, a je to pre nás priateľka a, a, a naozaj kontaktná osoba, partnerka. A sme v úzkom kontakte, aby sme vedeli, že je v poriadku. Je teda potrebné, aby aj títo ľudia eh, mali našu eh, podporu, aby mohli eh, potom efektívne postupovať kroky z ich strany. Ďakujem pekne. Myslím, že by sme naozaj mali využiť príležitosť samitu frankofónie a mali by sme naozaj robiť všetky tie malé veci, ktoré môžeme robiť Ehm, pretože ako otázka zrušiť návštevu do Konga, nie je to tak, že by sme to boli zrušili my. Bolo nám poradené, aby sme ehm, datum presunuli. Ehm, Napokon sme nedostali e, povolenie e, odísť a ja aj musím e, brať vážne, pokiaľ vlastne poradný názor znie neísť do krajiny ale to neznamená, keď tam nejdeme, že nevieme, čo sa tam deje. A takisto, keď sme e, na rozšírenom predsedníctve e, e, rozmýšľali nad zorganizovaním tohto hearingu, hovorili sme o tom, že všetko toto súvisí veľmi úzko s našimi, e, s našou prácou v výbore druhá. Mm, preto sme e, e, tu prizvali nasledujúceho rečníka z univerzity v Antwerpách. Ďakujem v prvom rade za pozvanie, ako ste už povedali. Môj kolega I. Frank a ja pôsobíme v medzinárodných e, informačných e, službách, ktoré sú e, nezávislé a zaoberajú sa práve konfliktnými oblastiami, oblastiami konfliktov v Afrike pod v subsahárskej Afrike Je dôležité v prvom rade uvedomiť si, že vo východnom e, Kongu sa e, takmer úplne e, rozpustil sektor ťažby v 90. rokoch. Odvtedy zohráva obchod s produktami ťažby veľmi dôležitú úlohu v súvislosti s teda bezpečnosťou v krajine E, kraj, vláda nemá e, veľkú e, kontrolu v tejto oblasti. A takéto, takáto ťažba v malom k nej dochádza hlavne neformálne a sa to nemá pod kontrolou a teda nemôže efektívne riešiť túto problematiku neformálny charakter tohto sektoru, predlžovanie situácie nebezpečia. To neznamená, že všetko je iba chaotické a kriminálne napriek zapojeniu ozbrojených skupín. Ide o veľmi dôležitý zdroj živobytia, možno pol milióna baníkov pôsobí v tomto sektore a je to zároveň aj dôležitý zdroj, pokiaľ ide o tok hotovostných prostriedkov do mnohých komunít. Ale tí aktéry e, v tohto sektora nemajú e, dostatok stimul na to, aby e, svoju činnosť formalizovali a to je z oficiálnených, to je teda veľký problém tohto sektora. Pokiaľ ide o tieto konfliktné nerastné suroviny, o čo vlastne ide? Definujú sa ako problém. Je to e, teda e, ťažba e, nerastných surovín v konfliktných oblastiach pri porušovaní ľudských práv. A táto, táto krajina je veľmi dobrým príkladom tejto tejto charakteristiky. Sú tam skupiny, ktoré teda ovládajú e, tie ťažobné e, zdroje, e, často teda na tom zarábajú obrovské peniaze na úkor zamestnancov, ktorí pracujú. A často sa deje bez nejakej oficiálnej kontroly. Niektoré z tých skupín teda sú nekontrolované a teda podielajú sa na využívaní nerastného bohatstva tejto krajiny e, nelegálnym spôsobom. Teda národné zdroje sú takýmto spôsobom um, vyťažované, dochádza k pašovaniu neoficiálnymi e, kanálmi, e, dochádza k daňovým únikom a tak ďalej. To sú problémy, ktoré s tým súvisia. Aby ste ten problém pochopili, chcel by som zadniť ešte zo pár vecí. Poprvé, dôležitosť je zlata. Je to typický konflikty nerastný, nerastná surovina e, v tejto krajine. Mm, naozaj sa tomu venuje veľká e, pozornosť, vzhľadom na to, že e, sa z toho do veľkej miery financujú e, aktivity v konflikte, ozbrojenom konflikte. A napríklad FDLR, toto hnutie je financované z takýchto zdrojov. Takže ide naozaj o ťažbu, ktorá prebieha neoficiálnym, neformálnym spôsobom, hoci väčšina obchodu je oficiálne eh, registrovaná, štát to nekontroluje, eh, čiže hm, naozaj ozbrojení aktéry tam majú voľnú ruku. Ďalšia vec, ktorú sa zvorazní, to je dôležitosť štátnej bezpečnosti eh, v militarizácii ťažobných sektorov v východnej časti krajiny um, rebelské skupiny a sa nepodielajú na linčovaní zdrojov ako jediné, a často aj národná policia a armáda eh, využívajú uh, ťažbu nerastných surovín. Takže zložky národnej bezpečnosti tiež do toho zapojené, a to nielen v konfliktných zónach alebo v zónach priamo postihnutých eh, postihnutých konfliktom. Jasne vidíme, že je naozaj potrebné riešiť e, reformu sektora bezpečnosti, ako spomínala Natália, ak naozaj chceme efektívne riešiť problém konfliktných nerastných surovín, e, naozaj sa musíme zaoberať reformou bezpečnostného sektora, aspoň teda čiastočnou reformou. Tretia vec, o ktorej by som rád e, hovoril, Naozaj budem stručný, pretože vidím, že čas nás tlačí. Ide o to, že ťažba nerastných surovín je veľmi dôležitým zdrojom živobytia na východe Demokratickej republiky a preto by sme mali prijať také riešenie, ktoré bude toto zohľadňovať, to, že mnohí ľudia naozaj závisia, ich životy závisia od ťažby tých nerastných surovín. Takže ešte posledná, naozaj stručná poznámka od roku 2008 legislatóri, vlády a mm, multilaterálne organizácie a organizácie priemyslu sa snažili viackrát riešiť problém konfliktných nerastných e, surovín a formalizovať e, tento neformálny sektor len v tejto krajine, ale aj v susedských krajinách. Identifikovalo sa viacero možných prístupov, ako napríklad certifikácia, vystopovateľnosť. Mohol by som takto naďalej pokračovať, spomínať ďalšie iniciatívy, ale um, času nemáme veľa, takže ak máte nejaké ďalšie otázky, a samozrejme sme vám k dispozícii na ich zodpovedania. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz sú tu ešte dvaja rečníci z SVČ. Pardon, iba jeden. Je to riaditeľ, koordinátor pre región Veľkých jazier. Znova vás poprosím, aby ste boli struční. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pochopil som vašu výzvu ja osobne chcem len poukázať na júnovú rozpravu v parlamente v Štrasburgu, kde vysoká predstaviteľka, podpredsednička Ashton uh, sa zhovarala s poslancami o situácii v Kongu uh, z hľadiska ľudských práv, aj z hľadiska ľudských práv. Všetko, čo tu odznelo z úst predrečníkov, pokiaľ ide o analýzu situácie, s tým všetkým súhlasíme. Takže by som sa zameral snáď na to, čo robí Európska únia na riešenie tejto situácie e, aj v spolupráci s konžskou vládou. Ja si myslím, že je dôležité pripomenúť to, že po voľbách, ktoré ani podľa nás neboli kvalitné, že sme hovorili na úrovni členských štátov o tom, ako mm, naďalej interagovať s, kon, s konžskou vládou a dospať k tomu záveru, že potrebujeme e, z nejakú zmluvnú úpravu. Teda my sme prejavili ochotu pokračovať vo vzájomných vzťahoch, ale že je potrebné, aby tu bola aj reaktivita zo strany Konžskej demokratickej republiky. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, pokiaľ ide o voľby, ja už som povedal, že ich nepovažujeme za dobré, ale vláda, ktorá je výsledkom týchto volieb, ehm, tá prekročila naše očakávania. Takže sme v kontakte s vládou, ale ešte sme z týchto prvých interakcií nedosiahli matateľné výsledky. Niektorí z rečníkov povedali, že situácia na východe, na to sme sa zamerali, čo by sa malo udiať v, Kinčas, v Kinšase, ako tá situácia vyzerá, ale pokiaľ ide o reformu volebnej komisie, implementáciu odporúčanie Európskej únie a pozorovateľskej misie, to sú všetko veci, ktoré sú pre náš dialog s krajinou veľmi dôležité a ďalej e, samozrejme aj následné kroky v súcesi porušovaním ľudských práv porušovaním ľudských práv, ľudských práv počas volieb. Toto teda riešime s konžskou vládou pravidelne. Pokiaľ ide o tých aktivistov ľudských práv, o tom hovoril prvý vystupujúci, áno, pán Jamaja a ďalší, tých prípadov je veľa, Súhlasíme. Tento prípad aj ďalšie prípady. My sme od začiatku požadovali, aby sa osvetlili tieto závažné porušenia ľudských práv. Je to súčasťou nášho pravidelného dialogu. Pokiaľ ide o Ženevskú radu pre ľudské práva, Táto sa zaoberá otázkou ľudských práv v CDR a my podporujeme Kinšaskú vládu v tom, aby spolupracovala s touto radou. Sú tu určité pozitívne body, je ich zopár. Napríklad parlament sa bude zaoberať vytvorím nezávislej komisie pre ľudské práva. Je tu takýto návrh zákona. Počas tohto volebného obdobia by sa mal prijať aj e, zákon týkajúci sa e, možnosti zohrávania úlohy Medzinárodného trestného tribunálu. Toto je veľmi dôležitá vec. Pokiaľ ide o situáciu na východe, Nechcem zachádzať do detajlov. Samozrejme, že mnohé z našich krokov, krokov vysoké predstaviteľky sa zameriavajú práve na východ, ako znižiť to napätie. Vysoká predstaviteľka sa stretla s místom zahraničných vecí Rwandy, tiež je v, v kontakte s prezidentom Gavilom a ďalšími. V New Yorku sa v rámci valného zhromaženia OS uskutočnilo podujatie, ktoré sa zaoberalo situáciou v CDR. Podporujeme N23. Takže toto je, sú tie pozitívne kroky, ale ešte je tu veľa úloh, ktoré musí Kinshasa splniť. A súhlasíme s vami, že reforma bezpečnostného sektora je kľúčová. Európska únia mnohé roky prostredníctvom našej misie sa snaží privodiť reformu policajných zložiek. mali tu pozitívne reakcie aj počas volieb. Polícia, ktorú sme my vyškolili, zohrala svoju úlohu, ale pokiaľ ide o reformu armády, tak tam sú tie výsledky také zmiešané a my vyzývame Kinshasu, toto je jasná priorita pre nás reformovať armádu dobrým spôsobom, aby priniesla výsledky. No a na to je potrebné väčšie zanietenie na konžskej strane. A k tým prírodným zdrojom je to vec, ktorá je našou prioritou v tom zmysle, že ako EÚ podporujeme medzinárodnú task force e, v tejto oblasti, ktorá funguje v regióne Veľkých jazier v boji proti tomuto fenoménu boli prijaté rozhodnutia, ktoré je teraz potrebné implementovať. Na to je potrebná finančná, technická podpora. Na vyššej úrovni, politickej úrovni prebiehajú práce na tom, pripraviť nejakú európsku iniciatívu, aj pokiaľ ide o, o využívanie prírodných zdrojov. Chceme kopírovať e, zákon Dodd-Frank v, v, v USA. My máme vlastné investície, máme tú spoločenskú zodpovednosť firiem, ale možno ešte môžeme urobiť viac. aj v tejto oblasti. Čiže aj tu v najbližších mesiacoch plánujeme ako SOVČ v spolupráci s komisiou urobiť ďalšie kroky. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za prezentáciu a na to, ako ste nám demonstrovali, ako pracujete na rôznych úrovniach. Otázku má pán Grip. Ďakujem, Pani Przewodnicząca. E, to jest... Ďakujem Pani predsedajúca. Je to naozaj dramatický pohľad na krajinu, ktorá je na jednej strane druhou najväčšou Afriky, veľmi, veľmi početná, pokiaľ ide o obyvateľstvo. Takže všetky predpoklady, aby sa stala vedúcim hospodárstvom na kontinente, ale súčasne má všetky tie problémy, ktoré sú charakteristické pre tento región sveta. Veľmi dobre si e, spomínam na komentáre pre vládu v Mobutu. Za daných podmienok to bola akási oáza stability. A potom sa ukázali slabiny tohto systému a všetky správy o, Demokratickej e, republike Kongo ukazujú vlastne o bezradnosti dimenzie použitia násilia, utečenectvo, vnútorné, vonkajšie, zaobchádzanie s deťmi. už v tejto súvislosti by som sa chcel spýtať, Boli tu i správy o detských vojakoch. Na to by som sa chcel spýtať, ako to vyzerá s týmto problémom. A to, čo tiež viackrát odznelo v našom podvýbore, násilie voči ženám. Štatistiky tu boli naozaj šokujúce. Keď sa v tejto súvislosti keď sa, keď, či sa v tejto súvislosti niečo zlepšilo? To je moja otázka z minulých rokoch e, niektoré z kmeňov e, sa e, dostali mimo, mimo dosahu pra, platného práva. Nezaobchádzalo sa s nimi ako s ľuďmi. Pri konflikte v Katange vlastne oni boli na strane Mubutu a, a priniesli mu aj víťazstvo. Takže naozaj krajina s veľkým e, potenciálom. Se, 70 zdrojov e, látok, ktoré sa používajú na výrob mo, na mobilné, tele, e, mobilné telefóny, sú odtiaľto minimálne týmto spôsobom týmto materiálnym prepojením existujú naďalej teda vzťahy s touto krajinou, alebo aj, aj časť, e, veľká časť svetovej produkcie di, diamantov. Aj zlato je jedno z tých zdrojov, ktoré vlastne nemá vplyv štát a štátu. Je tu veľký prístup k týmto pokladom, ktoré sa dostávajú do rúk tých, e, ktorý, nad ktorými nikto nemá e, kontrolu a vplyv. Sú to celé 10 ročia po e, nadobudnutí suverenity. Čo teda v zmysle e, tejto situácie, aké sú prognózy pre ďalší vývoj Konga? Tieto informácie sú naozaj dramatické a plné, do určitej miery plné sklamania. A ešte e, k samitu frankofónie. Je to vôbec bod programu v tejto súvislosti? Frankofónne spoločenstvo má tiež určité možnosti vplyvu a nemali by to byť len historické prepojenia. Sú predsa známe prípady, kedy sa ten či onen prezident štátu zasadil za Kongo. Ďakujem, máte príspevky, teda každý len na minútku. Začneme vami. Ďakujem za otázky. Otázka to nie je jednoduchá, ale moje, moje prognozy pre budúcnosť, pokiaľ ide o konflikt, sú, je, zložit, je ťažké povedať riešenie. Nikdy nebude jednoduché. Všetko si vyžaduje čas. na medzinárodnej scéne v spolupráci s, medzinárodnými, s národnými vládami, s regionálnymi iniciatívami chceme dosiahnuť riešenie, treba hľadať riešenie holistické. Ne, neistota na východe e, Demokratickej republiky Kongo, e, problémy s diamantami, to s e, konfliktnými minerálmi, to nie je všetko. Ak te, chceme ne, neistotu, e, nebezpečie krajiny zmeniť, zmeniť financovanie ozbrojených skupín e, na východe Konga, potrebujeme holistický prístup. Riešenie korupcie a súčasne E, zoberieme v úvahu a uznáme, ak by sme e, riešili len, len konfliktné minerály, e, konflikty by sa neskončili, pretože tieto skupiny majú príjmy z iných ekonomických sektorov, napríklad rybolov, zdaňovanie obchodu s polnohospodárských výrobkov a preto je osobitne dôležité, aby sme využili tento holistický prístup. Forest. Hm. une, une courte réponse sur la question. Len krátka otázka, odpoveď na otázku uh, uh, žien. Myslím si, že uh, ženy, menovite tie predovšetkým, ktoré Eh, hovoria o násilí, alebo tie majú eh, podporu sieti, aktívnych sieti eh, v Demokratickej republike Kongo. Množstvo organizácií ľudských práv, ktoré, ktoré, ľudskoprávnych, ktoré boli v Demokratickej republike Kongo aktívne a čo je veľmi dôležité, že organizácie občianskej spoločnosti sú podporované tak, aby sa mohla situácia zlepšovať v budúcnosti. Problém je v tom, že národné orgány nemajú kontrolu nad situáciou. V júni tu bol eh, eh, určitý uh, uh, uh, konflikt osoba, ktorá mala byť prepustená, prepustená nebola. Aj vláda samotná má problémy sa presadiť voči vlastným skupinám, predovšetkým na východe krajiny. Aktivisti v oblasti ľudských práv, ktorí vytvárajú siete na národnej úrovni, takéto siete existujú. To sú aktéry nielen pre boj za ľudské práva, ale aj E, ide im aj o sociálne zmeny v Demokratickej republike Kongo. Pani Strela, ďakujem za tú miliónovú otázku. Pýtali ste sa na detských vojakov a správy, ktoré máme, pokiaľ ide o to, čo sa deje e, v e, M23. Sú tu stovky detí, ktoré sa zapájajú do M23 za posledný mesiac. Takže tento fenomén naozaj je ešte veľmi živý, bohužiaľ. Takisto ste sa pýtali na situáciu násilia na ženách. Bohužiaľ, zasa nemôžeme tu byť veľmi pozitívni, pretože kontakty, ktoré máme s lekármi v nemocniciach, nám hovoria, že sú tu stovky nových prípadov nie ženy, ktoré dávnejšie boli znásilnené a prídu, ale ženy, ktoré bohužiaľ sú novšími prípadmi, novšími prípadmi znásilnenia alebo teda e, týrania. Takže keď sa pýtate na budúcnosť, musím vám povedať, že sme, sme boli e, optimistickejší bohužiaľ pred voľbami než teraz. Je tu jasná potreba, aby volebná komisia bola zložená z ľudí, ktorým populácia dôveruje, aby boli e, schopní finalizovať volebný proces, ktorý zahrňa miestne voľby. Tie nepredbehli a bohužiaľ nevidíme znaky toho, že sa to udeje a potom tiež pre budúce voľby potrebujeme sa lepšie zorganizovať. A pokiaľ ide o reformu bezpečnostného sektoru, e, súhlasím že sa tu použilo množstvo zdrojov, ale je tu nedostatok koordinácie. A ďalší e, e príklad. E, bohužiaľ, bohužiaľ, reforma bezpečnostného sektoru, ktorú by sme mohli nahrať, nahr, e, nahradiť tým holistickým prístupom, to je veľmi dôležité. potrebujeme vašu pozornosť, pretože bohužiaľ príliš často je tu tá tzv. únava z Konga a to by nemalo nastávať. Ďakujeme pekne, hovorí pani predsednička všetkým. Myslím si, že na Kongo nezabudneme, pretože tie zverstva tam páchané niekto by sa snáď odvrátil a nepočúval, ale musia zostať v centre našej pozornosti. Máme tu i zástupcu, e, teda pozvali sme i zástupcu e, e, veľvyslanectva Demokratickej republiky Kongo, ale bohužiaľ si nenašli čas na stretnutie s nami. V každom prípade čokoľvek je ich, je ich záujme, my pokračujeme v našej práci. A teraz tu máme poslednú tému. Ide o trest smrti, pretože zajtra 10. oktobra je svet, deň, Svetový deň boja proti e, trestu smrti a viete, že Európska únia, parlament má veľmi jasné postoje e, k e, zrušeniu trestu smrti. Napríklad pán prezident Schulz písal dokonca predstaviteľom eh, Texasu eh, v súvislosti s prípadom, v ktorom žiadal na zmenu na eh, doživotný trest smrti. Takisto Japonsko, dva prípady v Japonsku. Veľmi ľutujeme, že Japonsko zrušilo moratórium trestu smrti po tom, čo rok, rok a pol bolo toto moratórium. Takže pokračujeme v našej práce my v parlamente a takisto úrad eh, pani eh, baronky Oštanovej. Boj proti eh, tomuto trestu je naozaj úspešným postupom. Minimálne sme dosiahli u niektorých krajín ten príklon k moratóriu. Zadali sme v tejto súvislosti štúdiu e, v súvislosti s trestom smrti, osobitne v Ázii, pretože podľa našeho chápania tu nemožno vidieť veľa pokroku pri e, e, rušení alebo teda vzdávaní sa tohto trestu. Máme tu profesora kriminológie pána Huda z, Oxfordskej, z Oxfordu, zo Spojeného kráľovstva a vy, pán profesor Hood, ako som bola informovaná, sa ponáhľate na vlak, takže e, snáď, ak by súhlasili ďalší odborníci, najprv by sme si vypočuli vaše slova a potom snáď otázky a budeme pokračovať, e, aby sa znížil časový tlak. Potrebujeme odísť až po 7 vlak je 7.50, takže určite e, stihnete e, vlak, pretože my končíme o pol siedmej. Možno, že e, budeme trošku môcť pokračovať v angličtine i po konci tlmočenia. Máme tu Mariu Donatelli, projektovú riaditeľku v Svetovej koalícii proti trestu smrti. Ona nám bude hovoriť o celosvetových trendoch. Potom ďalšiu rečničku, pani Madame Fuja, ktorá, ktorá e, je takisto projektovou e, riaditeľkou, ktorá sa zam, e, zameria na naj, najnovší vývoj a najnovšie úspešné zásahy európskej, európskeho podielu pri vykonávaní trestov v Spojených štátoch. Množstvo členov výboru sa tu E, sústredilo na túto problematiku, pretože chceme vidieť e, lepšie e, formovanie európskych politik. A takisto tu máme zastupkyňu vonkajšej služby. Najprv si teda vypočujeme vaše zistenia, pán profesor Hood. Ďakujem, pani predsednička a vážení členovia výboru. Ak eh, eh, ste tak ešte neurobili, určite si, dúfam, že si prečítate celú správu. Ja by som sa pokusil eh, sumarizovať. Vyplynulo tu z toho viacero zistení. V nedávnej knihe o treste smrti v Ázii dvaja Američania, David Johnson a Franklin Zimring, hovoria o tomto regióne ako budúcej hranici Takže hovoria o potenciále pre zrušenie trestu smrti v tejto oblasti. Ukazuje sa však, že medzi 24 krajinami južnej, juhovýchodnej a e, zvyšnej časti Ázie len 5, 11 zrušilo trest smrti, 6 naďalej majú túto možnosť, ale nevykonali žiaden trest za posledných 10 rokov. Ale 54%, teda 13 krajín, za posledných 10 rokov vykonávalo e, tresty smrti a nevytvorili moratórium. To nezodpovedá e, percentám zvyšku sveta. 54% e, zrušenia v zákonom, 24% nevykonávania za posledných 10 rokov a 23% zostáva eh, aktívne, eh, aktívne vykonávajúcich tento trest. Dôraz na stres smrti, čože porušenie základných práv eh, človeka a humanity, viedlo k základnému posunu, k univerzálnemu zrušeniu počas posledných 25 rokov. A to má dopad na azijské krajiny. Napríklad Čína avizovala svoj zámer že sa posunie k zrušeniu. A jeden z základných vodcov, profesor e, Zhao Bingji z, Nor- z Be- Pekingskej Normal University, povedal na dielni v Číne pred dvoma rokmi. Táto cesta k zrušeniu je vzrušujúca. Je to signál pre nás, e, zrušenie je nevyhnutnou dnešným svetovým trendom a je to tiež signál, ktorý ukazuje otvorenosť e, civilizovaných krajín. Je to medzinárodná povinnosť. Keď som poprvýkrát bol v Číne, v roku, e, nemohol som ani len snívať o tom, že takto vysoko postavený akademik niečo podobné povie. Dodatočne k tým piatim krajinám, ktoré e, trest smrti zrušili, je tu ešte 6 krajín, ktoré to vo svete robia. Brunei, Burma, Laos, Maldivy, Južná Korea a Sri Lanka. Tí, ktorí to podporujú, e, e, tí, ktorí si ponechávajú e, v zákone, ktorí už minimálne 12 rokov nevykonávali. Podľa mňa je to nebezpečná zmes, pretože všetky tieto krajiny možno s výnimkou Maledí pokračovali odsudzovať, e, nadalej v odsudzovaní ľudí na smrť. Nikto z nich e, neratifikoval ten protokol. Ďalej potom zhromaždenie, e, valné zhromaždenie OSN v roku 2010 len šiestimi hlasmi podporilo rezolúciu o celosvetovom moratóriu vzhľadom na to, že je stále e, je možné, že tieto krajiny sa môžu uchýliť k exekúciám, napríklad e, tak robí Gambia. Podľa mňa Európska únia by nemala prehľadať význam e, presviačania všetkých týchto krajín, aby okamžite nevykonávali, zakotvili nepo, e, zákaz poprav e, i do zákona. E, I ak e, v, napríklad, ako v súčasnosti na Sri Lanke, je v tejto súvislosti politický tlak. Príklad Barmy môže byť veľkou možnosťou. 14 z 24 krajín za posledných 10 rokov vykonali aspoň jeden trest smrti. Je to snad dobrý signál len e, štyri z nich a, a v roku 2011 7 z nich tak urobili Čínsko, Čína, Bangladeš, Severná Korea plus Afganistan, Singapur a Tajvan. Za tento rok len Čína, Severná Korea a Japonsko, pokiaľ viem, tak urobili. Následkom tohoto množstvo uh, uh, ľudí čakajúcich na tresty e, vo väzniciach sa výrazne zvýšilo. Treba zabezpečiť e, tí, ktorí sú odsudení, e, by mali mať čo najskôr transformované tresty na dlhodobé tresty odňatia slobody medzinárodné právnické a, a, a mimovládne siete e, trvajú na vytvorení siete e, zástancov alebo teda odporcov bo, e, vykonávania trestu smrti pre všetkých občanov na svete. Rozsah, trest, rozsah prečinov, ktoré môžu byť trestané trestom smrti, je veľký. Vy predovšetkým, ale nie len v Číne, E, je to i 13 e, hospodárskych prečinov. Napríklad e, pašovanie drog je trestateľné trestom smrti v 16 z 19 krajín, ktoré zachovávajú trest smrti. Je to povinný trest v piatich z nich vrátane je troch z nich, ktoré sú údajne praktizujúce alebo smerujú k odstráneniu Singapur avizoval, že zruší povinný trest smrti za pašovanie e, drog, keď osoby sú len kuriérmi alebo spolupracujú s políciou alebo majú e, mentálne poruchy. Malajzia takisto e, povedala, že bude nasledovať tento trend. Všetky tieto krajiny v zmysle článku 6.2 ICCPR a podľa doložky 1 e, ekosoku e, sa zaviazali, že budú smerovať k úplnému e, zrušeniu v prípade najvážnejších zločinov, tak ako je to interpretované v súlade s príslušnými rozhodnutiami. To znamená len v prípade vražd. Čínska vláda E, sa rozhodla ísť cestou pokrokového programu s cieľom znížiť počet zločinov, ktoré podliehajú trestu smrti. Reforma e, trestného e, zákonníka, zabezpečenie spravodlivých súdnych postupov. Pokrok bol na všetkých frontoch naozaj dosiahnutý, ale je tu i zásadná prekážka pre presadzovanie týchto reforiem menovite rozsah e, pôsobnosti. V Indii, e, v druhej najväčšej krajiny, trest smrti je vyhradený len pre najvýnimočnejšie prípady. Je to len 0,5 tých, ktorí sú odsudení za vraždu. Ak sa to spojí s neochotou exekutívy vykonávať <clears throat> trest smrti, a dokonca aj pre najhoršie prípady smrti, tak len veľmi málo prípadov od posledných e, exekúcií z roku 2004 viedlo k takýmto trestom. Napríklad e, jediný, ktorý prežil e, masaker v Bombaji, jediný z páchateľov. Dokonca Európska únia sa môže pokúsiť presvedčiť indickú vládu, aby zrušila trest smrti za smrť. Takisto Indonézia veľmi váha. Podobne Malajzia za posledné roky vykonala len veľmi málo trestov smrti. Napriek tomu, že stále tu boli zločiny, ktoré si za, e, zo zákona zasluhovali e, trest smrti. Iná situácia je v Japonsku. E, je tu nádej, teda po zvolení demokratickej strany v roku 2007 Eh, sa rozplynuli nádeje, že dojde k zmenám. Po krátkom moratóriu exekúcie naďalej pokračovali dokonca zvýšeným tempom. Japonská federácia eh, a viac, e, prokurátorov a viacero v mimovládnych organizácií sa vyjadrilo k tomu, že pokračovanie v týchto praktikách veľmi škodí menu Japonska vo svete. Teraz by som sa rád presunul k ďalšej časti. Pokiaľ ide o zásahy Európskej únie, dospel som k záveru, že akokoľvek dôležitý je politický dialog pri tlaku na krajiny, ktoré sa zdráhajú pristúpiť ku globálnemu trendu, e, e, Európska únia veľmi často sa naráža na bariéru spočívajúcu v tom, že ide o domácu suverenitu to isté platí pre Spojené národy, kde 11 z 19 azijských krajín majú ešte povinnosť zrušiť trest smrti, ale, ktoré podpísali k tomu príslušné protokoly. Akýkoľvek systém trestného práva krajiny zvolia, musia tu byť e, určité hranice e, výkonu týchto trestných činov pri najťažších prečinoch podľa mňa všetky, všetci signatári ICCPR, eh, ktorí si zachovávajú v zákonodarstve ešte výkon trestu smrti, mali by byť eh, mo morálnym záväzkom eh, plniť si svoje povinnosti podľa článku 6.6, kedy, kde sa hovorí, že by nemali nejakým spôsobom prekážať postupnému trendu rušenia trestu smrti nedávne kroky v Malajzii v zmysle intervencií EAS smerovali k vytvoreniu otvorenej rozpravy o treste smrti medzi širokou verejnosťou, a, tak ako sa javí aj podpora a, azijskej siete ADPAN. Som a, presvedčený, že projekty financované Európskou úniou v Filipínach a v Číne s cieľom podporiť kampane za zrušenie e, trestu smrti otvárajú širší dialog medzi európskymi právnikmi a akadékmi, akademikmi s ich partnermi a kde je to možné, vykonáva sa empirický výskum s partnermi v týchto krajinách. Je tu tiež podpora FLAG, e, právne kampane, ktoré smerujú, ktoré sa vykonávali v roku 2006 na Filipínach. Ja som bol naozaj svetkom veľkého posunu názorov v Číne vzhľadom na otvorenie rozpravy z EÚ o otázkach, ktoré sa doteraz potláčali. Prieskumy verejnej mienky boli veľmi významné, pretože ukázali, že Číňania oveľa menej podporujú trest smrti a oveľa menej sú naklonení, e, oveľa menej už kladú odpor e, zrušeniu tohto trestu e, vzhľadom na počet vykonávaných trestov veľmi málo trestných činov e, momentálne uznáva e, ako príslušných v tejto súvislosti jednak e, verejnosť, odbor, jednak odborníci i verejnosť, i súdy. Tieto zásahy vytvorili dôveru medzi európskymi a čínskymi partnermi a pomohli vytvárať aktívne výskumné projekty a to všetko vplýva na národné politiky. Moje najvýraznejšie odporúčanie je, aby tu boli dlhodobejšie, dobre financované projekty, e, aby umožnili e, kolaboratívny empirický výskum, ktorý by podporil Európsky parlament v Číne, aby sa zachovalo nastúpené tempo a takisto v určitých azijských krajinách, predovšetkým v Ind- Indii, kde sa málo udialo, v Malajzii, Thajsku, Tajvane a Vietname toto všetko by mohlo byť určitou cestou k presvedčeniu všetkých azijských krajín, aby vytvorili spolahlivé a aktuálne štatistické údaje o využití trestu smrti, aby, sa dobre, aby sme boli dobre informovaní, aby sme mali transparentné rozpravy o e, trestoch smrti v týchto krajinách. Takže inými slovami, čo vlastne robí EÚ na to, aby e, podporila hnutia bojujúce za zrušenie e, trestu smrti v daných krajinách. To je tá správna cesta vpred. Profesor. Ďakujem veľmi pekne, profesor Húd. Chcela ehm, by som sa spýtať, či by bolo možné prijať sa k tej delegácii e, do e, Číny. Bolo by veľmi dobré, keby sme spomenuli tam aj tieto detaily, ktoré ste spomenuli vy. Nemáme tu veľmi veľa poslancov, ktorí by boli momentálne prítomní. Bolo by možné eh, získať eh, podklady k tomu, čo ste práve teraz povedali a odovstať ich eh, všetkým kolegom, ktorí sa zaoberajú krajinami ASEAN alebo kolegami, ktorí sú hm, v príslušných delegáciách. Samozrejme, väčšina kolegov pre nich je to veľmi relevantná otázka. Zaroberajú sa tiež aj týmto aspektom vo svojej práci. E, teraz by som už odovzdala slovo pani Donateli zo Svetovej e, koalície proti trestu smrti. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem všetkým delegáciám aj sekretariátom takisto za to, že ma pozvali e, tohtoročný e, e, rok proti e, trestu smrti je venovaný postupu, ktorý sa dosiahol v priebehu posledných desiatich rokov. Značný postup sa totižto dosiahol v tejto oblasti smerom k úplnému zákazu. Veľa krajín už efektívne Eh, buď obmedzilo eh, používanie tohto trestu, alebo úplne eh, ho zrušilo. Ale treba toho ešte veľa urobiť. Celkový trend však naznačuje, že celkové používanie trestu smrti sa znižuje, ale krajiny, ktoré vykonávajú trest smrti, to robia alarmujúco často. Eh, je čoraz viac krajín, ktoré eh, buď odstránili trest eh, smrti, alebo ho neuplatňujú. 97 krajín už úplne zrušilo tento trest, 36 prakticky trest nevyužíva, 8 krajín vylúčil tento trest pre obyčajné trestné činy. 21 krajín zaznamenalo tento trest v poslednom roku. Pred 10 rokmi boli všetky čísla vyššie. Tí, ktorí najčastejšie využívajú trest smrti, sa takisto zlepšili v tejto oblasti. Oregon Ehm, dal, stanovil moratórium a štáty ako Connecticut ehm, zrušili trest smrti. Albánsko, Arménsko, Bután, ehm, Kukové ostrovy, Gabon, Grécko, Kyrgyzstan, Lotyšsko, Filipíny, Mexiko, Ruanda, Samoa, Senegal, Turecko a Uzbekistán. A takisto ho nevyužívajú. A Veľa krajín, ako profesor Huci, zvolil cestu vytvorenia moratória, ako napríklad e, Tadžikistán. Veľa krajín ešte trest smrti e, e, e, nezrušili alebo ne, nevytvorili si moratórium, ale napríklad obmedzili moratórium na eh, eh, obyčajné trestné eh, činy. Čína takisto obmedzila trest smrti. Veľa krajín začalo uplatňovať rôzne medzinárodné ochranné mechanizmy v tejto oblasti, obmedzujú kategórie, kategórie kr- osôb, ktoré môžu byť takýmto spôsobom odsudené ako e, tehotné ženy, e, e, mládež, mentálne postihnutí a podobne. Takisto v roku 2007, 8 a 9 všeobecné OSN e, prijalo e, dokumenty súvisiace s trestom e, smrti, zverejnilo informácie o, medzinárodných štandardoch a garanciách a zábezpekách pre tých, ktorí sú odsudení na trest smrti Svetová koalícia takisto pracuje na svojej e, kampani, aby sa e, podporilo hlasovanie e, o uznesení OSN na tému trestu smrti počet tých, ktorí podpisujú, podpisujú medzinárodný dohovor, sa takisto zvyšuje. Benin, Mongolsko, Brazília, Filipíny, San Marino a Turecko e, napríklad sú krajiny, ktoré sa e, pridali. Samozrejme, treba e, toho ešte veľa urobiť, aby sa zvyšil počet krajín, ktoré zrušia trest smrti. Treba takisto zabezpečiť, aby vo všetkých prípadoch výkonu trestu smrti sa uplatňovali E, štandardy e, e, ochrany a zabezpeky. Je treba, aby sa rešpektovalo ICCPR a mm, jeho príslušné ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že iba naj mm, závažnejšie trestné činy budú spojené s smrti 32 e, krajín ešte stále má e, e, trest smrti pre trestné činy spojené s drogovou trestnou činnosťou. Homosexualita, ako napríklad v Ugande a v Liberii, sa trestá trestom smrti akty terorizmu sú spojené s trestom smrti. A um, veľmi často uh, stačí málo na to, aby sa uh, označili, uh, aby teda bolo možné aplikovať trest smrti v určitých prípadoch krajiny ako Afganistan, Japonsko, Ehm, Čína, Irán naďalej eh, vykonávajú eh, ehm, tresty smrti. Eh, mnoho informácií zatajú napriek tomu, že by mali byť zverejňované. Je preto potrebné, aby ďalšia ehm, práca, ďalšie úsilie v tejto oblasti pokračovalo, prebiehalo, ako povedal už profesor Wood Eh, potrebujeme druhý opcionálny protokol eh, eh, i CPR, ktorý sa vzťahuje na zrušenie trestu smrti. Treba zasadzovať aj za regionálne dohody s cieľom zrušiť trest smrti v Afrike aj e, e, na americkom kontinente e, ďalej, čo treba, aby členské štáty urobili, ako členské štáty OSN by mali podporovať príslušné kroky, podporovať prijatie ehm, uznesenia OSN, ktoré sa pripravujú v tejto oblasti Chcela by som spomenúť e, takisto 5. E, kongres e, proti trestu smrti, ktorý sa bude konať v Madride v lete budúceho roku. Podporuje ho Norsko aj Švajčiarska konfederácia. Ehm, naša, organizuje ho naša koalícia, koalícia Eh, organizácií, ktoré si stanovujú za cieľ eh, boj proti eh, trestu smrti. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše presné informácie a slovo by som teraz udelila ďalšej rečničke. Maja Fala. Ďakujem. Budem hovoriť o situácii týkajúcej sa liek, ktoré, lieči, ktoré sa podávajú v súvislosti s výkonom trestu smrti. To speak slowlier, because the interpreters have to translate. Sorry. Thank you. So, they don't have a copy, but I will speak slowly, and it's short. Uh, budem stručná. V tejto uh, súvislosti. Uh, je to aj prepojenie s tým, o čom sme diskutovali predtým. Za posledné dva uh, roky sa situácia v USA značne e, e, zmenila Eh, je tam veľmi nízka miera trestov smrti, aj od eh, vykonania rozsudkov. Eh, veľmi veľa štátov vôbec nemá možnosť vykonať trest smrti, pretože je tam poprvýkrát naozaj efektívna opozícia voči využívaniu látok a teda liečiv v tomto procese a táto opozícia prichádza z Európy. Eh, v 77. Eh, eh, roku sa teda začalo zasadzovať v USA za, za to, aby sa používali smrteľné injekcie, ktoré sú v podstate koktejlom viacerých látok. V skutočnosti to však nie je humánnejšia metóda. Cieľom týchto injekcií sú čisto kozmetické Eh, zmeny eh, eh, osoba, ktorej je táto injekcia poskytnutá, zastaví sa jej srdce a jej svaly sú ochapnuté, takže iba navonok nie je vidno utrpenie, ktorým trpí. Je pri plnom vedomí a Ehm, kyseliny ehm, všade jej ehm, v podstate spôsobujú veľkú bolesť v krvnom obehu, takže trpí veľkou agóniou, akurát je úplne paralizovaná, nemôže, nemôže to prejaviť. Tento koktejl látok ostal nezmenený za posledných 30 rokov. Posledné dva roky sa situácia však dramaticky zmenila. Takmer všetky krajiny svoje exekučné protokoly eh, zmenili. Eh, ehm, sú skôr za používanie jednej látky, skôr než sme si troch. Eh, toto súvisí so zmenami v roku 2010, kedy jedna z látok, ktoré sa používali v tomto koktejli, Um, prestala byť dostupná. Uh, jednotlivé uh, krajiny uh, v USA, jednotlivé štáty USA sa snažili ju získať. Našli napokon malého dodávateľa v jednej londýnskej štvrti. Tejto látky sa potrebovalo toľko, že bolo možné usmrtiť stovky väzňov v USA Zakázal sa však dovoz tejto látky v roku 2010 z Európy. A teda, e, teraz sa už e, vlastne kontrolujú e, látky, ktoré sa môžu používať na e, vývoz z Európy za, za účelom e, mučenia alebo e, trestu smrti a podobne. Kraj, členské štáty USA teraz zmenili svoje protokoly pre výkon trestu smrti a zvyšuje sa teraz, zvyšujú sa teraz náklady na výkon trestu smrti a takisto oddalujú doby výkonu E, situácia sa neviac zlepšila v Kalifornii. E, ostatné krajiny e, nasledovali ktoré nasledovali postupy USA, takisto nasledovali ich kroky, prestali používať tento koktejl v smrtiacich injekciách. Eh, keď už táto eh, látka nebola eh, dostupná, niektoré, niektorí sa rozhodli používať iné látky ako pentabarbitol, ktorý ehm, sa vyrába v Dánsku, alebo aj látku, jednu látku, ktorú vyrábajú v Nemecku. Výrobcovia sú samozrejme vedomí negatívneho dopadu, e, ktorý e, má zistenie, za akým účelom sa na USA používajú látky. A e, viedlo to k tomu, že žiadali o to, aby tieto látky boli kupované iba priamo nemocnicami. Európske farmaceutické e, firmy by sa nikdy nemali podielať na e, trestoch smrti. Teraz vieme, ako kontrolovať distribúciu liečiv, aby sme zamedzili tomu, že sa dostanú e, teda na miesta výkonu trestov smrti Európa by mala e, podporovať e, úsilie v tejto oblasti, pretože vďaka e, krokom európskych firieb a práce komisie, ktorá vložila príslušné látky do svojej legislatívy, ktorou sa kontrolujú látky, ktorými je možné mučiť alebo ktoré je možné využívať na výkon trestu smrti, bolo možné zlepšiť situáciu ale Európa e, e, momentálne je ohrozená viac než v minulosti. E, USA budú sa snažiť buď zmeniť svoje protokoly, alebo opäť sa snažiť dovážať z Európy. A mali by sme sa naozaj snažiť, aby nebolo možné európske liečiva využívať na tieto účely. Európske e, firmy by mali mať možnosť e, zistiť, na čo sa používajú ich výrobky a takisto by bolo e, treba aktualizovať prílohy príslušného nariadenia EU. Momentálne sme vo veľa silnejšej pozícii, než sme boli pred dvoma rokmi. Vieme, ako môžeme zamedziť Eh, používaniu liečiv pri eh, výkone trestov smrti. Eh, lieky mali byť využívané na ochranu životov, nie na ich ukončenie. Ďakujem. A ešte raz vám chcem zablahoželať, lebo keď som sa stretla z lobby v oblasti CSR, bolo to pred pár týždňami a oni boli rozhodnutí neprestať, ale len týždeň na to zmenili svoj názor vzhľadom na verejné kampane, pretože to je jedna z najväčších firiem a vy ste vytvorili kampaň, že e, ten liek je naozaj smrteľný, takže toto naozaj mohlo poškodiť ich imič, takže musíme, musím vám zablahoželať k vášmu postupu. Teraz e, nám vypršal oficiálny čas, tlmočníci nám slúbili pridať 10 minút a mám tu troch zástupcov SOVČ, takže vás poprosím, aby ste naozaj hovorili veľmi stručne a myslím, že každý z bude hovoril o niečom inom. Pán Alexandridis ako prvý, nech sa páči. Pani predsednička, veľmi pekne ďakujem. Áno, budem stručný. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali. Je to dôležitý deň boja proti trestu smrti. Ďakujem pekne všetkým rečníkom, naozaj eh, na mňa urobili veľký dojem. Ja som sa s nimi stretol včera v Madride, kde sme mali okrúhly stôl Medzinárodnej komisie proti eh, trestu smrti. My sa neustále snažíme zdôrazňovať našu principiálnu politiku proti trestu smrti a neustále opakujeme, že je to kruté, neludské a že sa to nedá vrátiť späť, keď sa teda trest smrti uplatní. My súhlasíme s pánom Hudom v tom, že moratórium alebo úplné zrušenie že toto nie je cieľ ako taký, lebo v Gambii vidíme, že moratórium bolo uplatnené, ale keďže advokácia tam dobre nefunguje, tak uh, situácia bola neuspokojivá. Takže ešte raz chcem zopakovať to, že pre Európsku úniu je potrebné uh, zrušenie trestu smrti v praxi, že toto je náš uh, cieľ. Zákaz, pardon, podpora podpisu a ratifikácie ICCPR druhého dobrovoľného protokolu. Toto je jeden z našich hlavných cieľov. A chcem vám povedať, že minulý rok sme tu mali uh, stratégiu a kampaň, pokiaľ ide o tento protokol. Viete, že máme určité usmernenia, z ktorých vychádzame pri našich aktivitách. V každom prípade v minulosti sme a hlavne tento rok sme pripravili viac než 35 demarš a vyhlásení pre konkrétne krajiny po celom svete. 25 kra- takmer 35 krajín. Niekedy sme blahoželali k pozitívnu vývoju, ale väčšinou sme kritizovali a teda uplatňujeme tie naše usmernenia, medzinárodné minimálne štandardy, Máme tu politický dialog štrukturovaný o ľudských právach. A pokiaľ ide o Áziu, traja z našich partnerov, India, Čína a Japonsko, sú, sú krajiny, kde sa využíva trest smrti a chcem vás ubezpečiť a ja pripomeniem vám, že trest smrti je neustále súčasťou našej agendy, je to jedna z našich priorit, hlavne v prípade Číny. Tam sme sa dohodli s čínskou stranou, že počas konzultatívskych právach že budeme naozaj predkladať zoznam jednotlivých prípadov. Takže pokiaľ ide o Japonsko, tam podobne ako v prípade Singapuru a Malajzie ide o úspech intervencie EÚ Možno je to hmatateľnejšie v Malézii a v Singapúre než v Japonsku, ale myslím si, že naše snahy aj v tejto krajine budú plodné, čo skoro prinesú výsledok. Takže naďalej budeme tlačiť. Už dva roky naša delegácia organizuje veľmi úspešné semináre v spolupráci s univerzitou v Japonsku, a myslíme si, že tým cieľom našich snách v Japonsku by mala byť eh, verejná mienka. Na to sa zameriavame. A by sme zistili, či verejná mienka je za alebo proti trestu smrti. Pokiaľ ide o Indiu, tematický prístup, tam ide o trest smrti a terorizmus a v ostatných regiónoch Ázie ide o, tam ide o to, že e, v trestných činoch súvisiacich s zelených látkami sa uplatňuje e, povinne e, trest smrti a my zdôrazňujeme, že Ehm, na trest smrti mm, sú potrebné, naozaj, potrebné splnenie naozaj ehm, určitých kritérií závažnej ehm, trestnej činnosti. A myslím si, že mnohé krajiny v porovnaní svojim hospodárským rozvojom sa nevyvíjajú dostatočne v tejto oblasti, napríklad taká Afrika, pretože väčšina týchto krajín, eh, ktoré uplatňujú trest smrti, sa nachádza práve v Afrike. Myslím si, že v Ázii mm, sa dajú očakávať nejaké zmeny. Prepašte, že hovorím tak dlho, ale mám toho naozaj veľa, čo chcem povedať. Takže my sa snažíme využiť aj tento Európsky deň boja proti trestu smrti. Viete, že to je priorita pre pani Ashton. Vydávame spoločné vyhlásenie pani Ešten a Rady Európy, kde prepašte, prepašte, už sa naozaj blížim k záveru. Všetky naše delegácie potom, kde sme mobilizovali, tak aby sme vyslali jasný signál verejnosti v týchto krajinách, ale robíme aj semináre, panely, konferencie, napríklad aj v Ázii, v Dili alebo v Kolombe. Ďakujeme pekne. A ešte tu mám troch rečníkov, naozaj veľmi stručne. Zastupkynia DG Trade, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, budem veľmi stručná. Len chcem potvrdiť, že prebiehajú diskusie aby vami spomínané látky sa objavili na tom zozname mliekov využívaných na mučenie. Doteraz sa táto látka nepoužila pri žiadnej poprave, ale je veľmi dôležité, aby samozrejme, že sa to používa ako mm, anestetikum, ale je potrebné zabrániť e, využívajú na takéto, na takéto účely, takže chceme, aby sa to objavilo na tom zozname. A pani Pacelička nám k tomuto predložila písomnú otázku a my sme na ňu aj písomne odpovedali nedávno. Ďakujem pekne tá zastupkynia DGDV. Takže my financujeme tieto opatrenia z Európskeho in, nástroja pre e, ľudské práva, pokiaľ ide o moratórium na trest smrti a jeho zrušenie EDHR 30 miliónov eur e, dalo na 25 e, projektov. My sme teda hlavným donorom, pokiaľ ide o zrušenie trestu smrti celosvetovo. Išlo o USA, Čínu, Tajván, Indiu a africké krajiny. Niektoré projekty sa zameriavajú na právnu pomoc, a pomoc pre osoby vystavené riziku, to sú teda väzni, ktorých očakáva e, trest smrti. Ďalej podporujeme reformy právneho a ústavného systému aby sa buď to obmedzil trest smrti na tie najzávažnejšie trestné činy, alebo aby boli uh, vylúčené určité osoby, napríklad uh, mentálne postihnuté a aby sa dalo uplatniť právo odvolať sa. Uh, a tiež sa zaoberáme aj e, e, životnými podmienkami vo vezeniach pre osoby, ktoré čaká trest smrti. Chceme, aby sa uplatňovali medzinárodné minimálne štandardy. E, hovoríme teda o druhom dobrovoľnom protokole, pokiaľ ide o tú medzinárodnú dohodu v tejto súvislosti. Poskytujeme školenia, štúdie, určené verejnosti, snažíme sa šíriť osvetu, vytvárať kapacity Takže toľko z mojej strany. Thank you and I'm sorry. Ďakujem pekne. Prepáčte, že vás tak tlačím, ale je to potrebné. A teraz pani Latfor, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička myslím, že by, sme, by ste všetci radi už skončili, ale chcela som sa vyjadriť k tým smrteľným injekciám a liekom na to používaným, pretože tam bola obrovská kampaň, na to si zaslúžite tie slova chvály. Naozaj ma tešila, že som sa mi mohla spolupracovať v roku 2010. Mali sme v parlamente podujatie naprieč politickým spektrom aby komisia zmenila nariadenie o mučení. A ešte je tu jedna vec, ktorá je negatívna, k tej sa vyjadrím neskôr, ale ak dovolíte, pani predsednička, len chcem povedať, že Británia alebo britské organizácie nie sú na prvých priečkách v mnohých oblastiach. Väčšinou je to s nami skôr naopak, takže sa teším, že je to práve britský liberálny minister, ktorý bol prvým európskym ministrom, ktorý urobil nejaké kroky, pokiaľ ide o takýto vývoz um, látok alebo liekov a britská mimovládna organizácia zohrala tiež veľmi dôležitú úlohu. No, takže toto som si nemohla odpustiť. No a potom to negatívne. Britská vláda bola zapojená, tuším, to bolo 2010, ten proces je veľmi pomalý objavujú sa stále nové aspekty. Ja mám pocit, stále hovoríme, snažíme sa, chceme ísť vzorom, chceme celosvetovo tlačiť na zrušenie trestu smrti. Takže som trošku zmetená tou pomalosťou, neviem, či to je DigiTrade alebo kto to má na starosti. Zdá sa mi, že v tejto kuchyni varí príliš veľa kuchárov. Takže neviem, či by nebolo lepšie sa nejako skoncentrovať. Možno sú tu technické záležitosti, ktorým celkom dobre nerozumiem, ale pokiaľ ide o ten zoznam liekov s obmedzeniami, tak aby e, museli byť na vývoz e, udelené licencie za každým ale neviem, či by nebolo lepšie kontrolovať možno využitie e, tých liekov. Ja mám pocit, že to je veľmi komplikované e, z toho pomalého tempa, s akým sa tu stretávame. Keď to porovnáme teda ten postup e, európsky s tým britským, tak je naozaj veľmi, veľmi pomalý. Musím povedať, že Londýn predbehol Brusel. To ma v tejto situácii naozaj teší. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým. A ako povedala pani Latford, Brusel pracuje pomaly, ale keď už pracovať začal, dúfam, že bude pokračovať. A my z parlamentu budeme tlačiť na tú prílohu 3 pretože je dôležité, aby sme to mali čo najrychlejšie, lebo tam vystáva mnoho. Zastupca CSR hovoril o problémoch monitorovania, keď sa to vyváža do zahraničia, ako sa to používa v nemocniciach a tak ďalej, aby to nebolo používané na účely poprav. Takže bolo by naozaj dobre, keby to bolo v tej prílohe, ešte sa začne znova vyvážať, či už to bude robiť tak sa spoločnosť alebo iná. Takže ešte raz ďakujem pekne za informácie, s ktorými ste sa s nami podelili, to ste s nami podelili a budeme ich teda využiť v našej ďalšej práci. A ďakujem pekne aj tlmočníkom za to, že tu zostali dlhšie. Ďakujem.